poprosiť, aby ste zaujali svoje miesta, dámy a páni. Vážené kolegyne a kolegovia, 10 dní potom, ako tajfún spustošil Filipíny, dramatická situácia je typická pre obyvateľov, ktorí nemajú čo jesť, čo musia prenocovať v prírode. Pomoc prišla, ale niektoré oblasti sú odstrihnuté od sveta. Vládne nepredstaviteľný chaos. Množstvo ľudí je nezvestných. Ľudia bojujú o prežitie krajina je odkázaná na pomoc medzinárodného spoločenstva, ktoré musí spraviť všetko, čo je v ich silách, aby pomohli ľuďom v tejto ťažkej situácii. Aj pri obnove miesta dedín je táto krajina odkázaná na nás. Európska únia sa rozhodla v prospech okamžitých aj dlhodobých opatrení. Nazdávam sa, že vzhľadom na dramatickú situáciu musíme urobiť viac. 11 miliónov ľudí bolo postihnutých týmto tajfúnom. Čísla sú dramatické. 660 tisíc ľudí prišlo strechu na, nad hlavou. Podľa údajov Medzinárodného Červeného kríža je 22 tisíc ľudí nezvestných. Počty obetí sú obrovské. Pomocné organizácie vypovedajú o tom, že podľa všetkého bude nezvestných ešte viac v mene Európskeho parlamentu by som postihnutým rád povedal, že my ako Európsky parlament urobíme všetko v prospech toho, aby sme pomohli pri obnove tejto krajiny. Celkom iste zdieľate so mnou pocity solidarity s rodinami a obeťami. Chcem vás poprosiť, aby e, ste vstali a obetiam prejavili úctu minúta ticha. Herzlichen Dank. Ďakujem. Milé kolegyne a kolegovia, veľmi sa teším, že máme možnosť eh, pozdraviť 150 žiakov z 30 troch krajín srdečne vítajte. Prišli v rámci Euroskoly. Mladí ľudia z EU krajín.